il presidente. Dobrý deň prajem kolegom aj kolegyňam. Otváram plenárne zasadnutie. Dnes predpoludní máme ako prvý bod na programe rokovania pozíciu Európskeho parlamentu ku konferencii o budúcnosti Európy. A v mene e, rady sa teraz vyjadrí pani ministerka Brňák. Nikolina, máte slovo, nech sa páči. A samozrejme, e, vítam tu medzi nami aj pani komisárku Šujcu, podpredsedničku komisie. Máte slovo pán predseda, vážení poslanci, vážené poslanky. Ďakujem za túto príležitosť, že sa môžeme vyjadriť k návrhu konferencie o budúcnosti Európy. Tento návrh prišiel v posledných mesiacoch. A ako povedal premiér Plenkovič včera, rada začne teraz pracovať na záverečnej pozícii k zriadeniu tejto konferencie. Ako viete, v decembri Európska rada nám dala usmernenie ku konferencii o budúcnosti Európy. Domnievame sa, že prioritou by mala byť implementácia strategickej agendy na roky 2019 až 2024. Bolo to schválené v júni minulého roka. Chceme, aby to prinieslo konkrétne e, výsledky pre našich občanov. Priority e, v strategickej agende sú blízke prioritám našich občanov, napríklad konzultácie s občanmi a dialógy. Konferencia by e, sa mala opierať o výsledky dialógu s občanmi, ktoré prebiehali v posledných dvoch rokoch. Môj premiér včera povedal, že konferencia bude príležitosťou počúvať občanov, aby sme lepšie vedeli vyhovieť im ich očakávaniam. Rada by mala prispieť k príprave dlhodobých a krátkodobých politík, aby sme vedeli lepšie zvládať súčasné aj budúce výzvy. Taktiež sa domnievame, že nadchádzajúca konferencia by mala byť inkluzívna, by mala, mala by zapojiť e, plne všetky tri inštitúcie, mala by e, rešpektovať interinštitucionálnu rovnováhu. A takisto aj členské štáty by mali e, byť rovným spôsobom zapojené. Všetci sa musia na tom zúčastniť. To je veľmi dôležité. Európska rada požiadala chorvátske predsedníctvo, aby pripravilo pozíciu rady k obsahu, rozsahu, zloženiu a fungovaniu konferencie o budúcnosti Európy. A e, za týmto účelom máme takisto za úlohu spolupracovať s Európskou komisiou a s Európskym parlamentom. Dnes v Bruseli zasadnú ambasádory a bude sa konať prvá neformálna výmena názorov. A Rada pre všeobecné záležitosti 28. januára bude takisto o tejto téme diskutovať. My si teraz vypočujeme vašu rozpravu o pozícii parlamentu, pozorne si prečítame vaše uznesenie a takisto sa tešíme na príspevok komisie, ktorý príde, e, pokiaľ som správne informovaná, budúci týždeň. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne a teraz sa vyjadri podpredsednička Európskej komisie pani Šujca. Vážený pán predseda, Pani štátna tajomnička, vážení poslanci, vážené nie je pre mňa veľkou cťou, že môžem byť tu dnes v srdci európskej demokracie, aby sme si pohovorili o konferencii o budúcnosti Európy. Bola som poslankyňou Európskeho parlamentu a preto parlament pre mňa je ako blízky priateľ. Dnes predstupujem tu pred vás ako vaša priateľka aj um, ako vaša kolegyňa v mojej novej úlohe uh, podpredsedničky pre demokraciu a demografiu. Uvedomujem si, akí významní sú občania pre tvorbu európskej politiky. V konečnom dôsledku e, všetky tieto rozhodnutia majú byť pre nich. Avšak v minulosti sa nám nie vždy všetko podarilo a to musíme uznať a uvedomiť si. Teraz máme príležitosť zamyslieť sa spolu s občanmi, e, počúvať ich, e, spojiť sa s nimi, položiť základy na budovanie ďalšej dôvery vzťahu medzi EÚ a občanmi. Toto je veľmi dôležitá súčasť budúcej konferencie. E, nachádzame sa na kľúčovej kryžovatke v európskej histórii, v európskej politike. E, ak sa na, nám toto nepodarí, bude to mať závažné dôsledky v prítomnosti aj budúcnosti. Teraz e, je to naša spoločná úloha, aby sme z konferencie urobili úspech. Vážení poslanci, vážené poslankyne. E, vyjadrím sa teraz veľmi otvorene. E, politika sa v dnešnej dobe veľmi mení. Starý spôsob robenia politiky už nefunguje dobre. Musíme niečo zmeniť a preto musíme počúvať občanov. Spolupráca, odvaha, to sú nové kľúčové slova e, tu v Bruseli. Potrebujeme kreatívne a inovatívne riešenia, aby demokracia fungovala lepšie pre našich občanov. A musíme na tom pracovať ako partneri parlament, rada aj komisia. Spoločné vyhlásenie všetkých troch inštitúcií otvorí cestu tomuto partnerstvu. Ale nestačí iba partnerstvo. Potrebujeme členské štáty a ich národné parlamenty. Musia sa zapojiť do tejto práce. Musíme sa spojiť s každým občanom, najmä s občanmi, ktorí sa zvyčajne nezapájajú do politiky. A preto budeme potrebovať aj podporu výboru regiónov a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru. Ja ako podpredsednička budem navštevovať regióny, pretože sa chcem rozprávať s občanmi e, vo všetkých častiach Európskej únie. Ale to nie je všetko. Tento proces je otvorený a bude pokračovať a dúfajme, že počas konferencie sa k nám pridajú aj ďalší partnery. Tento proces bude mať dve úrovne. Jedna bude politická, budú tam pracovať týmy na rôznych prioritách, politických prioritách komisie, rady, strategická agenda a tak ďalej. A druhá úroveň sa bude venovať inštitucionálnym témam a tomu, ako napríklad sa má voliť predseda Európskej komisie, či sa majú zostavovať nadnárodné volebné zoznamy. Kolegyňa podpredsednička Jourova bude zodpovedná za tieto inštitucionálne záležitosti. Európska komisia predstaví e, svoj príspevok budúci týždeň 22. januára v oznámení komisie. Toto bude príspevok komisie e, k tejto diskusii, ktorá sa rozbehne v najbližších týždňoch medzi troma inštitúciami. A cieľom by malo byť, že sa dohodneme na formáte a štruktúre a cieľoch konferencie a toto bude potom obsahom tej spoločnej deklarácie, ktorú som už spomenula. A keď Rada pre všeobecné záležitosti prediskutuje konferenciu o budúcnosti Európy 28. januára, začneme ďalšiu fázu, stanovíme dátum, kedy začne konferencia. Očakávame, že to bude v prvej polovici roka 2020. No a vhodným dátumom by bol 9. maj samozrejme, pretože to je Deň Európy. To je veľmi významný deň pre nás všetkých. Myslím si, že um, partnerstvo, spolupráca s Európskym parlamentom bude úspešná, lebo máme spoločné priority. Ako um, podpredseda pre interinstitucionálne záležitosti sa k nám pridá aj môj kolega Maroš Ševčovič. Kolegyne, kolegovia, vy ste priamo volení zástupcovia európskych občanov a ste dôležití pre tento proces Veľmi vítam uznesenie parlamentu a takisto sa mi páči to, že nechcete do, dopredu už určovať výsledky konferencie. To by bolo veľmi škodlivé pre demokraciu. Bolo by to horšie, ako keby sme nič neorganizovali. Ehm, vy ste potvrdili moju osobu na post podpredsedničky Komisie pre demokraciu a demografiu a tým ste vložili dôveru v moju osobu. A ja takisto vám chcem tú dôveru vrátiť, chcem spolu s vami budovať základy na rozvoj dôvery. Teším sa na spoluprácu. Ďakujem. Predseda, ďakujem veľmi pekne. Vypočuli sme si radu a komisiu. A predtým, než dostanú slovo predsedovia politických skupín, chcem ešte predniesť pár pripomienok. Už niekoľko mesiacov pracujeme na tomto projekte, na tomto návrhu konferencie o budúcnosti Európy. A samozrejme, som veľmi šťastný, že dnes uh, máme o tom rozpravu, že dnes plenárne zasadnutie parlamentu uh, má hlasovať o uznesení, ktoré otvorí cestu tomuto procesu. Ako viete, konferencia sa zrodila z požiadavky Európskeho parlamentu Predsednička komisie von der Leyen eh, v júli minulého roka prijala túto požiadavku. Po tom, čo prebehli európske voľby, sa ukázalo, že niektoré mechanizmy európskej demokracie sa musia revidovať a prehodnotiť systemickým spôsobom. A myslím, že celý parlament sa domnieva, že toto treba urobiť v spolupráci s národnými inštitúciami a e, v prvom rade ale e, treba pri tomto procese počúvať občanov. Uznesenie, o ktorom dnes parlament bude hlasovať, bude zahájením novej e, éry reforiem. Nechceme nič určovať dopredu, je to otvorené, ale tento začiatok má byť obrovským impulzom. My potrebujeme tento impuls, tento nový impuls pre demokraciu, aby fungovala. Demokracia musí byť užitočná pre občanov. Toto e, musí byť v záujme inštitúcií, ale v prvom rade je to v záujme celej Európskej únie. Preto chceme, aby v centre tohto procesu stáli občania. Domnievam sa, že tento deň pre Európsky parlament je veľmi významný pre všetky politické skupiny. Začneme počúvať, začne sa dialog e, so všetkými európskymi inštitúciami. Budeme mať úspech, a len ak všetky európske inštitúcie sa teraz vydajú rovnakým smerom. Ďakujem a teraz dostane slovo predseda Európskej strany ľudovcov Manfred Weber. Vážený pán predseda, Východisko pre túto konferenciu sú aj výsledky volieb z minulého roku. 201 miliónov ľudí sa zúčastnilo na týchto voľbách. Je to druhá najväčšia demokracia na svete. To je pre nás východisko pre tú diskusiu. To znamená, ľudia veria v Európu, dôverujú jej a chcú prispieť do budúcnosti Európy. A kľúčovou otázkou je, či môj hlas skutočne má váhu a my vieme, že sa to dá zlepšiť a práve preto ďalšie desaťročie musí byť desaťročím posilňovania európskej demokracie. Jeden z princípov pracovnej štruktúry pre našu skupinu EPP tá najdôležitejšia vec, ktorá tu odznela, je jednoducho zaangažovanosť ľudí, aby sme našli spôsob, aby sme boli v kontakte s tým, čo ľudia chcú. Po druhé, parlament by mal byť v takej vodcovskej pozícii. My sme predstavitelia občanov, my prezentujeme politickú povahu z geografického hľadiska, ale aj pokiaľ ide o obsah. My prezentujeme teda parlament, kde reprezentujeme slobodný mandát. Pre mňa ako šéfa skupiny je ťažké niekedy udržať jednotnosť skupiny a zároveň máme aj dobré vzťahy s komisiou a s radou. Chcel by som zdôrazniť, že pani Dubravka, ktorá, bola, ktorá je podpredsednička komisie e, a venuje sa tejto téme, my môžeme dobre spolupracovať. A ďalšia vec, pokiaľ ide o princíp, je zaangažovanosť národných parlamentov. Všetky tieto veci už boli odsúhlasené, ale treba povedať, že reparlamentácia Európskej únie je pre nás veľmi dôležitá. Takže toto je tá pracovná štruktúra. Pokiaľ ide o smerovanie, demokracia vychádza z dvoch princípov. E, zakladá sa na kandidátoch a na programe. Máme to pre primátorov, máme to pre kancelárov, takýto princíp. Aj pre nás je dôležité, aby sme to implementovali na európskej rovine e, je veľmi dôležité, aby ten koncept špicn kandidátov, kde sme zlyhali minulý rok, je v našom záujme, aby sme, aby sme tento špicný kandidát proces urobili záväzný pre ďalšie voľby. Potrebujeme zdravú konkurenciu pre európske strany, musíme teda sa zamyslieť nad pravidlami, pokiaľ ide o európske politické strany a musíme zvážiť aj to, ako chceme posilňovať práva tejto inštitúcie Európskeho parlamentu, napríklad pokiaľ ide o kľúčové otázky, pokiaľ ide o právo na iniciatívu Európskeho parlamentu, ako aj iné parlamenty to tak majú. Takže to je to smerovanie pre budúcnosť. O demokracii by mali viac rozhodovať ľudia. To je najlepšia medicína proti antieurópanom. A na záver, skutočne sme pripravení na tie výzvy pre zajtrajšok. Čo môžeme teda urobiť v rámci súčasných zmluv, ktoré máme, ale je tu aj nejaká potreba, pokiaľ ide o ďalšie zmeny zmluv. To je ďalší prvok, o ktorom chceme hovoriť na konferencii o budúcnosti Európy. Takže začneme dnes, pracujeme, spolupracujeme a hľadajme nový sen pre budúcnosť. Ďakujem pekne. Ďakujem a teraz pani predsednička Garcia Perez za skupinu socialistov a demokratov. Ďakujem pekne. 9. maja e, budeme oslavovať 70 e, rokov od deklarácie, na základe ktorej sa vytvorili prvé e, európske spoločenstva. Bol to veľmi dôležitý bod v histórii. Šesť krajín si zvolilo spojiť svoje osudy, aby zlepšili osudy ľudí. Bola to deklarácia o tom, že Európa sa nebude budovať sa nevybuduje rýchlo, ale e, postupne. Bude to budovanie mieru a solidarity. A teraz chceme, aby Európa dokázala zaručiť mier e, tu v Európe, ako aj na svete, aby dokázala zlepšiť životy občanov. A dnes čelíme novým výzvam, ako sú klimatické zmeny, nerovnosť, digitalizácia a tak ďalej, ale bohužiaľ aj útoky na štát a populizmus. Konferencia o budúcnosti Európy je jedinečnou príležitosťou, ktorú nemôžeme premárniť na to, aby sme aktualizovali našu úniu a posilnili jej kapacitu na čelenie výzvam. A tiež je to príležitosť na zapojenie občanov, na to, aby sme si vypočuli, čo ľudia v Európe chcú, aby sme poznali ich návrhy, aby to bolo platné pre všetky sektory občianskej spoločnosti, E, tiež to platilo v roku 1948 e, pre to, čo sa slávilo v Hágu. E, potrebujeme podporiť občianskú spoločnosť, využiť tie nástroje, ktoré máme my, sociálni demokrati. Chceme, aby to bol skutočný dialog s občanmi, aby sa to pretavilo do konkrétnych akcií. Chceme plnú angažovanosť celej spoločnosti rovnosť, rodovú rovnosť, ako aj geografickú vyrovnanosť a zastúpenie na miestnej, od miestnej úrovne až po európsku úroveň, pretože každý má čo priniesť. Pretože Európa neexistuje, ak neexistujú všetky jej národy a mesta, pretože tam sa aplikujú tie politiky, o ktorých rozhodujeme. Jean Monnet hovoril na to, že my nie sme tu na to, aby sme vyrovnali štáty, ale na to, aby sme spájali eh, osoby. Niektorí zdá sa, že v tom nemajú jasno a nástoja na nacionalistickom princípe. Ale spoločne sme silnejší a v geopolitickom kontexte, ktorý je čoraz komplikovanejší, potrebujeme podporiť a posilniť náš projekt. Nie sme na to, aby sme vytvorili iba trh. Chceme vytvoriť spoločenstvo, to je niečo viac a preto chceme demokratickú Európu, zlepšiť životy občanov. Už príliš dlho Európa zabúdala na sociálny pilier a sociálne ekonom, sociálne politiky nesprevádzali ekonomické politiky. My chceme e, podporiť e, rovnosť ľudí, pretože nerovnosť e, bude prehlbovať populizmus. Sme pyšní na Lisabonskú zmluvu, ktorá posilnila Európsky parlament a zaviedla nové princípy občianskej angažovanosti, ale to nestačí. Dúfam, že konferencia o budúcnosti Európy prinesie nové príležitosti na obohatenie diskusie, nové myšlienky, ktoré môžu zlepšiť našu úniu. Musíme zlepšiť a pripraviť náš systém na ďalšie voľby roku 2024. Prešli sme dlhú cestu, rozšírili sme európsku rodinu, rodinu. začali sme šiestimi krajinami a je nás teraz 28. S veľkým zármutkom vyprevádzame jedného člena, ale dúfame, že to bude iba dočasne. Veríme, že je to príležitosť premyslieť si znova tento projekt, e, zbilancovať to, čo sme urobili. To je potrebné. Eh, treba tiež pripomenúť všetko, čo nás spája, ale ešte dôležitejšie je byť si vedomý toho, že budúcnosť je v našich rukách, že nemôžeme sa utápať v nostalgii, že každý deň budujeme Európu. Toto je spoločnosť, je to náš spoločný osud, ktorý patrí všetkým nám a spoločne musíme ukazovať cestu socialisti a demokrati. Určite budeme chcieť prispieť svojou troškou do mlyna. Ďakujem. A teraz pán predseda Čološ za skupinu Renew Europe. Vážený pán predseda, kolegovia, častokrát tu hovoríme, že rozmanitosť je pridanou hodnotou Európy. Teraz o to viac máme príležitosť to preukázať. Európske voľby ukázali, že európsky občania veria v Európu, ale chcú lepšiu Európu, obnovenú Európu. A prvou zmenou by mala byť tá, aby sme ľudí zaangažovali viac do tohto európskeho procesu, pretože Európa nebola vytvorená pre Brusel, pre nejakú bublinu, pre Eh, eurokratov, ale aby slúžila všetkým občanom. Občania musia mať možnosť obnovovať Európu, ak skutočne budeme mať odvahu, aby sme sa vymanili z toho nášho procedurálneho procesu zmyšľania, aby ľudí sme ocenili v ich rozmanitosti. Avšak za podstatné roky sme dovolili to, aby sa tu prejavili také sentimenty, že Európa nepočúva ľudí a že obmedzuje ľudí, že vytvára a nové obmedzenia. Táto konferencia je teda príležitosťou na to, aby sme otvorili dvere pre občanov a nie je zbytočné, že sme si stanovili dátum 9. mája, pokiaľ ide o začiatok tejto konferencie. Musíme nájsť nové riešenia na to, aby sme zapracovali občanov pravidelne a nie len každých 5 rokov do celého procesu pri voľbách. Samozrejme, sú tu poslanci, ktorí sú znepokojení, pretože majú možnosť strach, že by prišli o svoju zodpovednosť ale som presvedčený o tom, že demokracia participatívna, ale aj reprezentatívna naprieč týmto procesom parlamentným sa doplňajú a nie sú tu v protiklade. Ctení kolegovia, dávame si 2,5 roka na to, aby sme priniesli nové myšlienky, ktoré by teda nemali iba posilniť fungovanie našich inštitúcií a spriehľadniť ho, ale zároveň našou prioritou musí byť to, aby sme vypočuli očakávania tých, ktorí chcú, aby skutočne Európa bola domovom pre všetkým. Veľa ľudí to už takto vníma a myslím si, že musíme sa od toho aj my učiť skombinovať tie prepojenia vo vzťahu k určitému územiu a takisto aj to, ako zdieľajú tú európsku myšlienku, pretože tieto dva prvky sú dôležité naši priatelia z Británie sú tu naposledy a mali by sme takisto oslavovať aj e, výročie Lisabonskej zmluvy. Je úplne jasné, že je najvyšší čas, aby sme obnovili Európu a prispôsobili ju výzvam dnešného dňa. Musíme sa zbaviť toho syndrómu európskej bubliny. Musíme sa rekonštruovať v našej rozmanitosti a Európsky parlament musí byť podporovateľom tejto novej vízie. Ďakujem pekne. Ehm, a teraz dostane slovo pán Freund uh, za zelených a potom pán uh, Zanny za uh, eh, ID. Pán Freund. Uh, Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja si myslím, že táto diskusia, ktorú tu máme, je najlepšou diskusiou uh, a je to darček pre Nigela Faráža. Čo môžeme urobiť lepšie, ako venovať tento kľúčový čas v Štrasburskom týždni tejto konferencii, čo je podľa mňa pre neho nočnou morou, takže je hanba, že neprišiel medzi nás. On by nás nazval federalistami ale vidíme, že pracujeme otvorene. Je to verejná diskusia, je to demokratický proces a nie určený pre nejakú zastaranú ideológiu. Solidarita je oveľa silnejšia ako nenávisť a spolupráca je silnejšia ako nacionalizmus. A napriek tomu, že Nigel a jeho banda e, vyhnali Britániu z Európy, my sa sústredíme na ďalšiu diskusiu o integrácii Európy. Je to diskusia, ktorá by mala poviesť k silnejšej a viac demokratickej únii. My si myslíme, že toto je dôležité v súčasnosti, kde veľké korporácie neplatia dane, máme klimatické problémy, už sa nemôžeme spolahnúť ani na Spojené štáty americké. Čína rastie, takže nie je to nejaká úzkoprsosť alebo e, sebeckosť národná. My musíme sa zjednotiť a spolupracovať, pretože jednoducho skončíme osamotení a malí. Veľké výzvy súčasnosti môžeme im čeliť iba ako Európania, takže tie návrhy, ktoré predkladá Európsky parlament, sú silné. Vychádzajú z dobrých príkladov, ktoré sme videli v Írsku, Našou ambíciou je, aby sme mali takúto základnú diskusiu so všetkými občanmi z celej Európskej únie, s národnými parlamentami, s inštitúciami Európskej únie a chcel by som povedať mojim kolegom od socialistov a konzervatívcov, že nestačí, aby sme iba e, vniesli do toho ducha sociálnych partnerov a odbora odbory, ale musíme do toho celého procesu začleniť aj mimovládne organizácie, ktoré máme v Európe. Ja viem, že to prináša určité rizika, tento projekt, mať takúto diskusiu v 24 jazykoch, že možno sa ani nevymaníme z tej bruselskej bubliny a možno neprinesieme tie reformy, ktoré od nás občania očakávajú, ale najhoršie, čo by sme mohli urobiť, je nepokúsiť sa vôbec o to. Takže videli sme v rámci migračnej krízy a krízy euro, že vždy sa zasekneme, keď integrácia sa robí iba z polovice. Takže odpoveďou, ktorú musíme my ponúknuť, je, že my Európskej únie skutočne dáme tie nástroje a kompetencie na to, aby riešila tie veľké výzvy v súčasnosti. Prestaňme teda dávať väčší priestor euroskeptikom a populistom, aby nedominovali naše spoločnosti a začneme budovať zjednotenú Európu a urobme ďalší krok smerom k Európskej federálnej republike. Ďakujem. Ďakujem teraz predseda Zany za skupinu ID. Ďakujem, pán predseda. Zdá sa, že parlament od začiatku volebného obdobia aj nová komisia sa zamerali veľmi na organizácie tejto konferencie a chcú preukázať alebo ukázať, že toto bude e, veľký pilier nasledujúceho 5-ročného programu, že to bude reforma Európskej únie. Samozrejme, e, výsledky budú rozmanité, ale všetky skupiny by sa na to mali zúčastniť. Ja ale sa nedomnievam, že je to užitočná práca, E, nemyslím si, že to prinesie odpovede na očakávania občanov, najmä vzhľadom na to, čo nám občania oznámili v majových voľbách. Občania od nás nechcú, aby sme organizovali konferencie, diskusie, agory. E, chcú konkrétne odpovede, chcú konkrétne opatrenia od nás. E, nie je problém počúvať občanov. My vieme, čo chcú občania. E, je to skôr politický problém, že tieto inštitúcie v posledných rokoch neboli schopné dať tie konkrétne odpovede politiky, e, vyriešiť tie veľké problémy našich európskych občanov, ako ekonomická kríza, ako e, kríza vnútornej bezpečnosti, migrácia a tak ďalej. A toto je téma, ktorá chýba aj v uznesení parlamentu. Toto by sme nemali ignorovať. Myslím si, že takéto cvičenia majú zmysel e, iba vtedy, ak pred predložením návrhov takéto inštitúcie ako parlament alebo komisia urobia aj seba kritiku. E, ak sa kriticky najskôr pozrú na svoje vlastné chyby, ktorých sa dopustili v posledných rokoch. Ehm, neovplyvnili napríklad vôbec medzinárodný politický scénar. Politika za posledných 20 rokov iba oslabovala štáty, oslabovala náš kontinent a ochudobnila našich občanov. Akýkoľvek návrh, o ktorom budeme diskutovať, e, bude iba e, nejaké marketingové cvičenie bez zmyslu. Cieľom je aby sme si uvedomili, kde sme urobili chyby. Bohužiaľ, inštitúcie ešte dnes e, doteraz neurobili e, žiadnu seba kritiku. Na rozdiel od toho, čo povedal kolega za zelených, nejde tu o to, aby sme vybudovali federálny štát. To občania nechcú. Keď sa mali občania vyjadriť, keď mali možnosť sa vyjadriť, vždy boli proti federálnemu štátu. Musíme sa opäť začať opierať o našu identitu. Musíme si uvedomiť opäť, že bez našich národov, bez našich e, národných štátov Európa neexistuje. Ďakujem teraz pán predseda Legutko za skupinu EKR. Uh, Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Budem hovoriť o uznesení, ktoré vzíde z tohto parlamentu a hlavná vec, ktorú chcem povedať, že všetko, čo v tom uznesení je napísané, je nesprávne. Je nesprávne. Prečo? Pretože článok 48 odsek 4 zmluvy o Európskej únie jasne hovorí, že je rada a nie parlament alebo komisia, ktorý sa môže, ktorý takéto konferencie môže organizovať. Ja pochybujem, že prístup tohto parlamentu a komisie k zmluvám bol eh, dôsledný, ale treba si uvedomiť, že sa odchylujeme od toho, čo zmluvy hovoria. Takže celkový postoj je taký, že ako keby cieľ eh, účel svetil prostriedky, ale nie je tomu tak, pretože zabúdame na ducha a literu zmluv. Je to nesprávne, pretože aj proces prípravy tohto dokumentu bol hanebný. AFKO e, nezaangažoval jednotlivé politické skupiny a e, hlasovací zoznam bol vlastne pripravený už vopred. 5 politických skupín pripravilo tento dokument v tajnosti a ostatné skupiny nemali vôbec prístup k tomu, aby sa k tomu vyjadrili. Ak teda neviete, vážené dámy a páni, Toto je tyrania väčšiny, je to krivá hra, by som povedal. Je to nesprávne, pretože Európskemu parlamentu to ako keby dávalo takú vodcovskú úlohu, pokiaľ ide o tento celý proces na úkor národných parlamentov a demokratická legitimita je oveľa väčšia ako tá, ktorú má Európsky parlament. Takisto je to nesprávne, pretože je to nesprávne, pretože to vlastne dáva právomoc e, na toto organizáciou konferencie do rúk nesprávnych a tam nie sú zastúpení iba predstavitelia týchto piatich hlavných skupín. Takže znovu je tu tá tyrania väčšin. Je to nesprávne, pretože tu je vlastne už vopred určený výsledok, ako sme vlastne dnes dopoludne aj počuli. Táto konferencia je v podstate iba takým začiatkom pre ďalší krok smerom dopredu v rámci európskej integrácie, vrátane nadnárodných zoznamov, procesu špicen kandidátov a väčších kompetencií pre Úniu na úkor teda členských štátov. Takže nehovorte tu prosím vás o konzultácii je to falošná konzultácia, pretože cieľ je v podstate už zašpecifikovaný. A takisto si nevyžaduje to veľa inteligencie na to, aby ste predpovedali, že toto celé jednoducho posilní tie rozdiely v Európe, ktoré už teraz sú veľmi hlboké. A nemali by sme byť však prekvapení, pretože obhajcovia toho zbližovania sa únie boli vždy veľmi dobre, pokiaľ ide o antagonizáciu ľudí. E, takisto sa e, hovorí, že ľudské bytosti sa učia z chýb. Pravdepodobne áno, ale väčšina parlamentných poslancov asi nie. Ďakujem. A teraz predsednička Obry za skupinu GUE NGL. E, monsieur le Président, Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Už viac ako mesiac Francúzi protestujú proti zmene reformy dôchodkového systému. Včera tisíce lekárov E, dali demisiu na to, aby poukázali na zhoršovaciu, zhoršujúcu sa situáciu v nemocniciach. Avšak v Európe sa ľudia mobilizujú proti dopadom úspor tak ako to je ukotvené v zmluvách európskych. Všade odmietajú takýto individualistický prístup, kde systém solidarity je porušovaný. Konferencia o budúcnosti Európy by mala reagovať na túto snahu zmeniť veci, avšak bohužiaľ je to proces negatívny, ktorý nám tu v tejto chvíli pripomínajú. A tak ciele, ako aj metóda. Nemôžeme robiť iba kozmetické opravy. Máme tu veľké výzvy, ktoré môžu otriasť architektúrou Európy. To znamená, musíme sa odvážiť pomenovať veci, zmeniť aj zmluvy o Európskej únii. A to do hĺbky prečo by sme nemohli nazvať túto konferenciu o, ako konferenciu o zmene zmluv Európskej únie. Potrebovali by sme nový ekologický dohovor o Európe, aby sme privilegovali skôr sociálny rast a nie iba rast a konkurencieschopnosť. Mali by sme podporovať sociálnu harmonizáciu a nie všeobecný dumping. Pokiaľ ide o metódu ako také, nič by nebolo horšie ako, ako nové e, zmeny. Komisia nemá legitimnosť na to, aby robila tieto zmeny. Treba si uvedomiť, že treba podporovať lepšiu participáciu občanov na tomto procese. Treba posilniť ľudí, aby mali možnosť participovať na týchto postupoch, napríklad prostredníctvom referenda. Prečo by sme mali opakovať chyby, ktoré sme tu mali v minulosti, napríklad v roku 2002, ktorá viedla bohužiaľ k prijatiu Lisabonskej zmluvy, a to napriek vôli ľudí, ktorá bola vyjadrená v referende. Už celé roky sa neberie do úvahy vôľa občanov. Treba reagovať na e, tento odpor ľudí voči inštitúciám a treba spochtniť napríklad pravidla tejto hry. A konferencia o budúcnosti Európy E, je tu veľké riziko, že môže priviesť negatívne výsledky. My to nechceme za našu skupinu. Európsky občania si zaslúžia lepšiu reformu, hĺbkovú a radikálnu v prospech celej planéty, e, ktorý by posilnil participatívny proces. Nepre, nesmieme prepasnúť túto možnosť e, na to, aby sme zlepšili tento európsky proces. Ďakujem za nezaradených. Pán Kastaldo, nech sa páči. Jedna minúta. Vážený pán predseda, pani komisárka, tento rok konečne budeme mať možnosť opäť zahájiť serióznu diskusiu o nejakej zmene. My sme to v posledných rokoch žiadali neustále. E, máme tu traumu Brexitu a preto musíme využiť teraz túto príležitosť, aby sme sa zamysleli, aby sme diskutovali o novej agende pre Európu a aby sme deblokovali ambiciozne reformy pilier sociálnych práv, solidárna Európa, riešenie migrácie, takisto ako používať nástroj posilnenej spolupráce, ktorý sa doteraz dosť málo využíval. Ale e, vyhneme sa nebezpečenstvu Európy viacerých rýchlostí. Táto konferencia e, umožňuje zreformovať aj e, zmluvy, napríklad poskytnúť právo legislatívnej iniciatívy nášmu parlamentu. Občania musia byť protagonistami tohto procesu a parlament musí byť v prvej línii, aby obhajoval účasť e, občanov. Majú svoje sny, majú svoje nádeje. Chcem povedať jasne, táto konferencia nemôže ostať iba štilistickým cvičením, nejakou komédiou. Už sme stratili príliš veľa času a posilňuje sa protieurópsky e, sentiment. E, musíme teraz proti tomu bojovať. Máme dočinenia teraz so strachom, s hnevom, ale takisto máme nádej. A čo z týchto troch vecí mm, preváži, o tom rozhodneme my. Vypočuli sme si zástupcov politických skupín. Samozrejme, môžete používať teraz aj e, modrú kartu. Slovo dostane pán Rangel, 1 minúta 30. Ďakujem, pán predseda. A, Vážený zástupcovia Rady a komisie 10 rokov po Lisabonskej zmluve, je skutočne čas na to, aby sme pripravili úniu na ďalšie 10 ročie. A preto potrebujeme skutočne hĺbkovú diskusiu na to, aby sme pripravili naše inštitúcie a našu úniu na výzvy budúcnosti. A preto organizujeme túto konferenciu. Čo je odlišné, je to, že teraz chceme využiť tieto prípravy a všetky naše zručnosti a nástroje, ktoré máme k dispozícii, aby sme zapojili občanov do tejto diskusie. Toto je náš cieľ. Ale toto nazývame participatívnou demokraciou, to je pravda. Ale treba sa mať na pozore. Nechceme miešať participatívnu demokraciu s reprezentatívnou demokraciou. Jedna vec je počúvať občanov, zapojiť ich eh, tak, eh, aby boli zapojení do diskusie. Ďalšia vec je inštitucionálne zastúpenie eh, s celým tým liberálnym dedičstvom našich štátov a musíme veľmi jasne odlišovať medzi tými pojmami, aj keď chceme teda implementovať tento projekt tak, aby sme naplno využili potenciál občanov. Dúfam, že môžeme poprvýkrát mať proces reformy Európskej únie, kde európsky občania budú vypočutí a kde skutočne bude záležať na ich názore. Ďakujem. Pani Bischoff na 2,5 minúty. Posledné roky boli poznačené krízovými diskusiami v tomto parlamente Brexitom, hlasnými eh, vyjadreniami euroskeptikov a pravicových populistov. A nie len v tomto parlamente. Vysoká účasť na európskych voľbách v máji minulého roka ale ukázala, bol to prvý krok, eh, ako opustiť túto negatívnu špirálu. Občania svojou vysokou účasťou jasne naznačili, že ich zaujíma Európa, že im Európa nie je ľahostajná, ale takisto tým e, ukázali, že niečo od Európy očakávajú, že očakávajú konanie. E, táto vysoká účasť to nebolo niečo automatické. Bolo to e, zoskupenie a aktiva, aktivizácia občianskej spoločnosti. Tieto voľby sa preto odlišovali od všetkých pre, predchádzajúcich európskych volieb. Občania si želajú e, Európsku úniu, ktorá ich bude posilňovať a chrániť. A e, preto počas tejto konferencie sa musíme konečne začať pozerať smerom dopredu, do budúcnosti. Musí to byť začiatok niečoho nového. E, musíme byť odvážni. A z tejto konferencie sa nesmie stať nejaká rutina business as usual. Musíme teraz eh, sa odvážiť, eh, prekročiť hranice našej pohodlnej zóny. Musíme ísť za ľuďmi, najmä za tými, ktorí sa cítia opustení, ktorí majú pocit, eh, že sa na nich zabudlo. Musíme ísť do vidieckých regiónov, za pracujúcimi, za mladými, za nezamestnanými, za tými, ktorí sa pozerajú kriticky na Európu, ktorí nepovažujú Európu za dôležitý projekt. No a preto občania musia mať možnosť priamo ovplyvniť túto konferenciu od začiatku, nie až niekedy na konci e, povedať áno alebo nie, keď už bude všetko pripravené a o všetkom rozhodnuté. Musia na tom pracovať od začiatku s nami. E, ja vnímam túto konferenciu ako obrovskú šancu. Máme inštitucionálne plénum, kde sa budú zúčastňovať aj zástupcovia občianskej spoločnosti cez Európsky hospodársky a sociálny výbor. Takisto tam bude aj výbor regiónov, lebo musíme zapojiť aj um, starostov a um, členov mestských zastupiteľstiev. Len tak sa napojíme na ľudí. Um, ja ešte raz zdôrazňujem, že musíme mať veľkú odvahu, musíme ukázať odvahu opustiť vychodené chodníčky, vychodené cesty, aby Európa mohla byť v budúcnosti demokratickejšia. Ďakujem. Pán Ferhovštad na 3 minúty. V prvom rade treba povedať, že myslím, že to poprvýkrát po takmer 20 rokoch po začatí dohovoru, čo sa, na, na čom sa teda je to niečo, na čom sa tri inštitúcie dohodli o, o potrebe tohto orgánu, tejto konferencie. Myslím si, že je to dôležitý fakt. Je to vlastne 20 rokov po začatí prvého po začatí konventu. A nechcem diskutovať o pánovi Legutkovi, pretože vlastne ani tu nie je už, ale prečo chceme túto konferenciu, je, že sú tu problémy, ktoré vidíme. Vidíme v Európskej únii, keď máme Brexit, veľká krajina, ktorá ochádza, odchádza z Európskej únie, no tak samozrejme nie je jednoduché povedať, že áno, dovidenia Eh, je to problém, keď veľká krajina odchádza z EÚ, keď 5 rokov po začatí migračnej krízy ešte stále nemáme reformu Dublinu, tak máme problém v Európskej únii. Keď 10 rokov po prepuknutí finančnej krízy ešte stále nemáme bankovú úniu v Európskej únii, máme problém. A keď Rusi a Američania o všetkom rozhodujú v našom regióne, aj v Sýrii, v Líbii, na Ukrajine, tak máme problém. Realita je taká, že na medzinárodnom javisku sa nám doslova vysmievajú činmi Erdogana, Trumpa a aj čínskej vlády. A preto chceme reformovať Európu. Nie preto by sme povedali, že sme Európania, všetko je v poriadku. Nie, zajtra bude iný svet, ktorému budú dominovať impéria ako Čína, USA a ďalšie. My chceme byť tiež mocnosťou, aby sme dokázali vytvoriť taký priestor, kde naše deti skutočne môžu dôstojne žiť. Nechceme, aby to bolo tak ako v konvente, pretože vtedy to, ten prístup bol z hora nadol. A chápeme, že to bolo možno veľmi e, pôsobivé. Musíme urobiť teraz, e, musíme to urobiť opačne. Z dola nahor. To znamená ísť od občanov smerom nahor od gen- po generácii Moneta, Schumana a Mitterranda potrebujeme ten tretí krok. mať na pamäti to, čo urobili tí prví a pamätať aj na odvahu tých druhých. Ďakujem, pán Verhofstadt. Sú tu dve požiadavky na modrú kartu, pán Roland. Akceptujete? Pán Roland, máte nešťastie? Ďakujem. Pán Ferhoštaft, hovoríme o budúcnosti Európy. Jedným z hlavných obáv je vaša závislosť od geopolitických nepriateľov. Spomenuli ste Putina, Trumpa, ale e, Nord Stream 2 bol dokončený, respektíve bolo podpísané e, za 150 miliónov eur. Myslíte si, že nemôžeme byť skutočne nezávislí? Ďakujem pekne, pán Roland. Pán Nínas, máte otázku? Pán Ferhovštát, povedali ste, že chcete umožniť takýto prístup z dola nahor sú, povráva sa, že niektoré strany už sa dohodli, kto by mal viesť konferenciu a vaše meno tiež bolo spomenuté a chcel by som od vás priamo vedieť, že či to je pravda alebo nie a či by sa teda sama konferencia mala rozhodnúť o tom, kto ju povedie. Zdá sa, že je to dobrá myšlienka, máte takýto demokratický proces a možno tak, ako podľa, ako sme mali vo voľbách, možno by to mohli o tom rozhodovať občania, možno by sme mohli požiadať pána Sasoliho, aby to zorganizovať. Tento proces, áno, možno by som mohol byť aj kandidátom. A britským kolegom Nord Stream, samozrejme, dobre ste na to poukázali, ale to je dôkaz čoho? Je to dôkaz nedostatku Európskej únie. Je to dôkaz toho, že neexistuje Európske energetické spoločenstvo. A podobne ako pri brexitovej strane, ktorá len hovorí o Nord Streame, tak skutočne by bolo treba vytvoriť čo najskôr energetické spoločenstvo. Ďakujem pekne. Teraz na jednu a pol minúty, pán Allard. Uh, Ďakujem pekne. Rád by som hovoril nielen o problémoch, ale aj o príležitostiach a možných riešeniach. Táto konferencia o budúcnosti Európy je skutočne veľmi dobre načasovaná, ako už sme počuli. Brexit eh, možno viedol k oživeniu progresívnej agendy. My E, môžete nám dôverovať v tom, že chceme naďalej podporovať medzinárodné európske hodnoty, progresívne. Táto konferencia je potrebná, pretože sme čelíme útokom, populistickým útokom. Politika nie je uh, niečo nemenné. Buď pôjdeme dopredu alebo dozadu. A táto konferencia o budúcnosti Európy je príležitosťou pre všetkých členské štáty, aj budúce členské štáty. Škótsko je možným budúcim členským štátom. O tom nepochybujem. Myslím si, že potom môžu nasledovať ostatné časti Spojeného kráľovstva. Pred dlhým časom bolo povedané, že musíme sa pozrieť na Škótsko ako na rodec sa myšlienky našej civilizácie nechceme stratiť demokratickú participáciu e, bez ohľadu na to, odkiaľ ľudia pochádzajú. Nebolo by skutočne e, skvelé, ak by sme mohli do toho zapojiť e, všetkých občanov Európy, nie len občanov EÚ. Myslím si, že musíme samozrejme vychádzať z princípov, demokratických princípov, ktoré máme a Škótsko sa bude tešiť na to, že by mohlo sa stať eh, členom EÚ. Ďakujem pekne. Teraz pán Beck na 2,5 minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. V roku 2000 EÚ spustila svoju Lisabonskú agendu na to, aby, citujem, EÚ bola najkonkurencie schopnejšou aj naddynamickejšou znalostnou ekonomikou do roku 2010. Keď sa blížil rok 2010, odkazy na túto agendu už eh, boli vymazané z, zo stránky EU a bolo to premenované na agenda, eh, teda stratégia 2020. Rok 2020 prišiel a najkonkurencie schopnejšia, najdynamickejšia znalostná ekonomika je možno morálnym obhajcom sveta, ale tiež eh, má najvyšší spotrebiteľský príjem a korporátne dane v rozvojnutom svete, najvyššiu nezamestnanosť a najnižší rast z najintegrovanejšej no, najintegrovanejšieho priestoru sa stal priestor, kde teraz Európska predsednička komisie navrhuje, aby sme sa stali ešte viac demokratickými. Spom- hovorí o konferencii o budúcnosti Európy a Európsky zelený dohovor za viac než 1 e, bilión. Keď v, v mene európskeho spôsobu života obhajuje viac neeurópskej imigrácie, aby Európa bola ešte menej európskou. Táto demokracia nie je pre európskych ľudí. Sigmund eh, Freud hovoril o úniku z choroby ako o unikaní z reality. Neuro skeptický pacient chce skôr ostať chorým, nechce sa vyliečiť. Nie je to tiež diagnóza Európy, Európskej únie v, skutoč- v súčasnosti. Momentálne sa Európska únia chce skôr predávkovať liekmi a nechce sa postaviť z oči v oči realite. Nechce sa vyliečiť Teraz na 1,5 minúty pán Krasnodevský. Prosím, nepískajte tuto. Ďakujem, pani predsednička. E, budúcnosť Európy e, to nie je to isté ako budúcnosť Európskej únie, pretože Európa existovala už v minulosti a bude existovať naďalej. A aj ak e, Európska únia prestane existovať, ak zanikne alebo sa zmení na inú formu spolupráce. Ale nie je pochyb o tom, že by sme sa mali zamyslieť e, nad budúcnosťou Európy a Európskej únie, ale musíme pamätať na ten rozdiel medzi týmito dvoma pojmami. Ehm, táto diskusia je E, dôležitá. Niektorí konzervatívni mysliteľia hovoria o tom, že európska civilizácia sa nachádza na kryžovatke alebo v zániku. Na druhej strane ale potre- po- e, vieme takisto, že Európska únia potrebuje reformy. E, my sme za otvorenú diskusiu a nechceme žiadnym spôsobom predbiehať, nechceme vopred určovať, e, aké zmeny to majú byť, aký, aký výsledok to má byť. Nechceme deliť Európanov na dobrých a zlých Európanov. A takisto súhlasíme s tým, že diskusia o budúcnosti Európy by mala zapájať Európanov v prvom rade. Vieme takisto ale, že neexistuje jedna jednotná európska verejnosť alebo jednotný európsky verejný priestor, preto by tie diskusie mali prebiehať na národnej úrovni. A konzultácie s občanmi e, by mali byť vnímané ako konzultácie. E, pamätajme na to, že máme zmluvy takisto. Ďakujem. A teraz pán Šolc na 1,5 minúty. Ďakujem, pani predsedajúca komisia e, udelila Európskemu parlamentu vedúcu úlohu počas tejto diskusie, ktorá má trvať dva roky. A to je dobré. Dnešným uznesením parlament predklada konkrétny návrh Rade komisii aj Európskej verejnosti o tom, ako by sa malo postupovať, akými metódami a formami, ako by sa malo diskutovať s občanmi o novej európskej politike a o zvládaní víziev budúcnosti aj každodenných problémov. Celé roky sme prežívali bolestivú krízu a teraz e, musíme spoločne e, rozhodnúť o tom, aký druh Európskej únie chceme, ako si to predstavujeme. Podľa mňa je veľmi dôležité, aby od začiatku parlament bol zapojený, pretože parlament je suverén a musí dať zasa e, on do centra tohto procesu občania. Eh, pretože občania sa musia zúčastňovať, musia určiť, eh, aký rámec eh, má mať budúca Európska únia. Konferencia o budúcnosti EÚ v prvom rade znamená, že občania musia povedať, a aké majú želania, čo očakávajú od Európskej únie. Oni musia rozhodnúť o tom, aké témy sa prvoradu musia riešiť a ako sa má odstrániť demokratický deficit. Musia sa podielať na vytvorení nových politických stratégií a musia preskúmať kriticky národné a európske politiky. No a milí zástupcovia ID a EKR, prečo sa bojíte občanov? Pretože občania e, chcú vytvoriť niečo spoločné na európskom kontinente. E, musíme na to vytvoriť takisto, pardon, využiť takisto moderné komunikačné prostriedky a to transparentne. Preto nestačí iba konvent. Tá konferencia musí prekročiť hranice konventu. Ďakujem a teraz pán Papadakis, jedna minúta. Ehm, keď teda hovoríme o budúcnosti Európy, o budúcnosti Európskej únie, e, je to únia monopolov, už stovky rokov. Dnes zápasíme s Brexitom, E, sú rôzne napätia, rôznych protichodných názorov a e, je tu obrovské množstvo konfliktov. E, sme svedkami krízy kapitálu takisto, to bude mať dopady na Európsku úniu. Na druhej strane vidíme takisto, že ľudia a najmä mládež už tomuto projektu neveria. Vy teraz hovoríte o tom, že sa má zúčastňovať na tom občan a že záväzne musíme zapracovať do výsledkov názory občana. Všetci, aj GUE, eh, o tomto hovoria, ale myslím si, že aj napriek tomuto sa Európska únia nezmení. Eh, Vykoristovateľský systém bude pokračovať, aj pravicoví extrémisti robia veľké chyby a naďalej sa budú porušovať základné práva. Európska únia musí národom opäť vrátiť ich moc. Eh, ďakujem. A teraz pán Konzalec Pons, 1,5 minúty. Európska únia nie je náhodným projektom, je to projektom mieru voči vojne. Sme prvou generáciou, ktorá netrpela vojnou, ale sme generáciou tiež, ktorá zabudla na vojnu. Európska únia v súčasnosti je procesom mieru, ktorý sa zastavil a e, teraz dáva, ide e, naspäť e, Európska únia bola snom, ale momentálne je to neuspokojivá realita. Chceme budovať tento sen, ale bohužiaľ sú to také časy, v ktorých my politici nemáme legitímnosť, aby sme snívali a e, je tu príliš veľa sloganov a prázdnych slov. Napríklad e, medzi nami a medzi občanmi je akýsi e, priestor, ako keby sme boli niečo iné, aj keď potrebujeme hovoriť my s občanmi, aj keď my vlastne sami sme občania, ak nie, tak potom čo robíme tu v tomto parlamente? Občianské združenia, zhromaždenia, ktoré sú paralelné, E, voči parlamentom, delegimitujúzu e, parlament. Európa potrebujú, potrebuje politikov, ktorí verie v Európu bez nacionalizmu, bez hraníc, ktorí veria v tom, že v to, že Európa nie je iba Európska rada, ale že spoločne môžeme vytvoriť federálnu Európu. Dnes sa rozhodujeme o tom, ako budeme pracovať, ale musíme sa rozhodnúť, akým smerom sa uberieme a na tom záleží, e, v akú Európu veríme, nie v, o akej snívame. Ďakujem. Pán González Pons, e, je tu požiadavka na vás, modrá karta. Pán bon González Pons.